nižšie. Bolo by veľmi zvláštne, aby sme vystavali svoj argument na tak značnej chybe, ako je táto. Okrem toho by som vás rád informoval, že v Maďarsku v každom prípade pri každom vyhodnotení zo strany európskych inštitúcií bolo povedané, že počas uplynulých 15 rokov sa Maďarsko každým rokom zlepšovalo, pokiaľ ide o jednotlivé číselné údaje v súvislosti s implementáciou. No a počas prvých rokov maďarského členstva v Únii to naozaj poukazovalo na e, smutné údaje o korupcii, ale vtedy sa o tom bohužiaľ nehovorilo. Dovolte mi poukázať ešte na to, že je to takmer ako žart, keď, táto, keď, keď toto tzv. korupčné centrum, ktorú vedú politickí aktivisti a vy to nazývate serióznou politickou organizáciou. Um, ehm, Index, mám na mysli index vnímania korupcie. Táto táto organizácia zverejňuje politické deklará- deklarácie, tlačové vyhlásenia, ale v Európe či v Maďarsku neexistuje žiadny odborník, ktorý by sa spoľahol tej, na údaje tejto tzv. inštitúcie a považovali by ich za objektívne. Dokonca aj táto inštitúcia samotná hovorí, že, že sa snaží popísať vnímanie zo strany e, verejnosti. V texte sa ďalej vyskytuje slovičko overpricing, teda zvýš, vysok, príliš vysoká cena, no ale nemáme žiadne dokumenty, vďaka ktorým sme mohli dokázať, že počas implementácie projektov, ktoré sú financované zo strany EÚ, že by dochádzalo k nejakému rozdielu medzi cenou ktorá je využitá a porovnateľnou trhovou e, cenou. Môžeme hovoriť len o nadmerných cenách na základe serióznych podkladov, ak na tom istom trhu v určitej tej istej časovej lehote pri tom istom technologickom obsahu a porovnateľných službách e, by sa, značná, by sa objavil značný e, rozdiel v cenách porovnaní e, s tými, ktoré sú obsahom zmluv o verejnom obstarávaní. No a tá, ten rozdiel by mal byť značný. Ale to dokázať nemožno, pretože to nepredstavuje žiadny fakt. V Maďarsku v prípade verejného obstarávania bez ohľadu na to, či je to financovanie z EÚ alebo z rozpočtu, verejného rozpočtu, tie ceny, vysok, tie, tie ceny vyššie než na trhu nie sú, čiže o služby alebo nejaké investície do stavebníctva. No a na záver mi dovolte kolegovia, možno, že to je taký zlý žár, tak to takto poviem. A ale eh, ak by výbor predpokladal nejaký finančný tlak na členský štát, táto inštitúcia vychádza predsa z posilnenej spolupráce. To znamená, že členské štáty si môžu zvoliť opt-out, ak, ak si neželajú sa pripojiť k nejakému mechanizmu, a nemožno potom povedať, že 8 členských, 8 členských štátov jednoducho nie je, e, že, že sú, nemôžno povedať, že 8, 8 štátov je e, skorumpovaných. Môžete povedať, že ide o povinný charakter, ale potom by sme mali zmeniť zmluvy. Podľa mňa je neakceptovateľné, aby nová inštitúcia, ktorá vychádza z dobrovoľnej spolupráce, aby pranierovala jeden či dva členské štáty, ktoré sa nechcú pripojiť, pretože nechcú nič zakrývať v spojitosti s využívaním finančných prostriedkov a že pre nich, pre nich je dôležitá finančná, je dôležitá suverenita a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pán Sany. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Podľa mňa návrh stanoviska sa pochopiteľne ešte do konca celého procesu zmení. Získame zrejme nové informácie, fakty, ktoré s týmto problémom súvisia. Istotne E, bude predložených aj zo pár pozmenujúcich návrhov. Keď Maďarská, ja to vnímam tak, že keď Maďarská vláda bude chcieť e, vylepšiť istú štatistiku, tak potom pochopiteľne urobia všetko, čo v ich silách, aby tak postupovali, ale samozrejme v Maďarsku postupy s jedným uchádzačom sú niekedy výsledkom postupom s viacerými uchádzačmi, kde každý, kde, kde zvyšok uchádzačov je vylúčený. No a ten jeden uchádzač bude v závere vždy e, niekto, kto je spojený s vládou. Ja e, nie som prekvapený hystériou, bo hysterickou kampaňou vlády. Mimovládky totiž niekedy môžu mm, pre, predostierať často veľmi zvláštne fakty a vláda má veľa vecí, ktoré by, si, ktoré by, ktoré by rada zakryla. No a pokiaľ ide o vyššie ceny, tie investičné projekty v Maďarsku sú pomerne zložité. Je to tak na schvál, aby eh, nemuselo dochádzať žiadnej porovnateľnosti a v tomto smere treba, aby audit bol, aby boli audity podrobné, pretože niektoré z tých cien, ktoré sú tam uvedené, sú naozaj veľmi vysoké. Pokiaľ ide o európsku, pokiaľ ide o prokuratúru, E, ja si myslím, že čestná vláda e, nebude argumentovať suverenitou, ale pokiaľ je príjimateľom finančnej podpory vo výške miliard, niekoľkých miliard eur, tak urobia všetko, čo je v ich silách, aby sa vyhli podozreniam a, aby, a určite sa budú chcieť pripojiť k Inštitútu Európskej prokuratúry niektoré členské štáty, ktoré zostanú mimo, ehm, nie sú veľkými príjmateľmi prostredkov z rozpočtu EÚ. Nemyslím si, že by príjmatelia mali mať právo e, sa samokontrolovať. Pani Engus a DG Just. Ďakujem za udelenie slova. Dobré ráno. Zdravím všetkých prítomných. Pokiaľ ide o to, čo tu odznelo, no a teraz by sme len potvrdili, že komisia eh, sa pridrža európskych hodnôt a práv práva, vrátanie základných a ľudských práv a využijeme na to všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Komisia monitoruje korupciu v členských štátoch v kontexte európskeho semestra. Na základe našich správ rada môže riešiť konkrétne odporúčania pre krajiny No a nedávno, 7. marca tohto roku, komisia zverejnila tohto ročné správy o jednotlivých krajinách, kde zanalizovala hlavné výzvy v spojitosti s korupciou v prípade niektorých členských štátov rámtane Maďarska. No a v tejto správe sa nachádzajú odvolávky na mm, značné rizika či medzery, ktoré, ktoré predstavujú prekážky investíciám, um, ekonom, ekonomický výkon a v neposlednom rade rast komisia, monitor, komisia spolupracuje s výborom LIBE. LIBE. LIBE pripravuje správu o možnom spustení článku 7.1 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Myslím si, že to je na teraz za nás všetko. Ďakujem. A či za Olaf? Ďakujem veľmi pekne za OLAF. Potvrdzujem, že e, tie treba skorigovať trošičku tie údaje v návrhu stanoviska. Vo všeobecnosti sú však správne vrátanie údajov vo vzťahu k roku 2016, ale ako viete, treba treba zvážiť aj podniknutie istých krokov a opatrení na úrovni komisie a členských štátov. Pokiaľ ide o údaje za rok 2017, tie si skúmame v tejto chvíli. Nedokážem e, vám k tomu v tejto chvíli ešte e, niečo povedať. Presne vám, pani predsednička, potvrdíme, keď budeme mať toto potvrdenie k dispozícii. Nie, nič viac nemám ešte v tej, už v tejto chvíli a ďakujem. Ja, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Lehota pre pozmenujúce 5. apríl a Počítam s tým, že bude ich pomerne veľa. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme skončili tento bod programu. A potom, e, čo? E, príde pán generálny riaditeľ, tak budeme niečo vedieť snať. Už by tu mal byť, že? O 11. by mal byť, taký bol plán. Preto sa pýtam, či ten plán funguje. Takže bod programu 12 to je výmena, diskusia s generálnym riaditeľom pre regio, eh, hodnotenie koheznej politiky v súvislosti s Maďarskom, Polskom, Slovack- Slovenskom a Českou republikou odstupa. Tam máme siedmu koheznú správu, tam sú zaujímavé výsledky a bolo by preto dobré, keby sme tento bod programu mohli začať. Máme na neho približne hodinu. Môžete, prosím, začať hľadať pána generálneho riaditeľa, aby sme mohli tento bod začať riešiť? Poš, bitte, Entschuldigung. Bitte schön. Ja. Poš, nech sa páči. Ehm, dobré ráno, ne, no, ehm, ja bych chtěl mluvit k tomu bodu. Ja bych mhm. chcem se... Zapísať. Chcem sa vyjadriť už k tomu konkrétnemu bodu. alebo verbe. Ja Počkám. Dobré ráno, vážené kolegy. Dobré ráno, vážené kolegyne, kolegovia, pani predsedníčka. Dnešnou témou je zhodnotenie výsledkov koheznej politiky v štyroch krajinách z európskeho priestoru. Nepoznám konkrétny dôvod, prečo sa zaberáme týmito štyrmi krajinami, ak sa nemýlim, od roku 2004 vstúpilo do EÚ 13 krajín máme mať dnes e, horizontálnu diskusiu, tak by nás musela zaujímať situácia aj vo všetkých tých 13 krajinách, alebo všetky um, krajiny, ktoré majú kohezné fondy a ich skúsenosti s čerpaním uh, týchto fondov, ani pokiaľ ide o súčasnú schopnosť čerpať, nedokážem vysledovať e, deliacu čiaru medzi členskými štátmi, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a tými, ktorí vstúpili pred týmto rokom. Ako poslanec za Českú republiku sledujem samozrejme aj situáciu vo svojej krajine. Jedna, ktorá hospodári asi e, s 24 miliardmi z európskeho rozpočtu a s ďalšími 8 miliardmi z národného spolufinancovania. Česko sa v predchádzajúcom období e, potýkalo s nízkou absorpčnou kapacitou a patrilo medzi slabšie krajiny, pokiaľ ide o mieru čerpania. Tento problém sa podľa mňa rieši darí, situácia sa priebežne zlepšuje No a v časnom Česko čerpá oveľa lepšie než v minulosti a Tie problémy sú skôr na úrovni eh, jednotlivých operačných programov. V roku 2015 sa zrealizovalo a bolo preplatených hodnoty, eh, projekty v hodnote 1 miliardy korún, mm, teda zhruba 36 miliard eur. Um, Česko má dnes jednu z najnižších nezamestnaností Európy a patrí e, a má jednu z najvyšších rastiecí ekonomí. Spoločne so Slovenskom a Polskom polovica územia už prekročila priemer 70 priemeru EÚ. No a, a keď, i keď sa na týchto výsledkoch podielajú ďalšie faktory, môžeme si byť istí, že by sa nepodarilo takéto niečo dosiahnuť bez dobre implementovanej e, politiky súdržnosti aj celý rad problémov, o ktorých sme si vypočuli, um, prispieva k, prispieva k zhoršovaní situácie uh, Náš výbor sa včera zaoberal správou, o, mm, správou komisie o boji proti podvodom za rok 2016. No a táto správa okrem iného konštatuje, že len 9 krajín EÚ prijalo národnú stratégiu, pokiaľ ide o boj proti podvodom. Medzi týmito štátmi bola aj Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Češi nemali ani problém s bežnými podmienkami Európskej komisie na implementáciu európskych fondov, medzi ktoré patrila aj legislatíva k verejným obstarávaniam. Ešte jedna vec. Mm, Členské štáty sa zhodli na konci minulého roku na poslednenej spolupráci pri, pri zriadení úradu Európskej prokuratúry s cieľom lepšie chrániť finančné záujmy EÚ pred trestnými činmi ktoré každoročne vedú k finančným škodám. 20 krajín, ktoré tú iniciatívu podporilo, si želajú, aby boli trestné činy v oblasti finančných dostatočne vyšetrené a stíhané vnútroštátnymi orgánmi trestného súdnictva. Medzi nimi sú opätovne Československo, aj to naznačuje Česká republika. Napriek eh, minulým pochybeniam sa usiluje o transparentnú implementáciu fondov. Ďakujem. Ja, noch... Ďakujem. Ešte nikto netvrdil opak to. Chcem len poukázať na to, že samozrejme vzhľadom na problémy v niektorých krajinách um, a niekde sú väčšie aj menšie, sme teraz vybrali, na dnes sme vybrali štyri krajiny, to nejde o to, že o tých druhých už hovoriť nebudeme. Som veľmi rada, že je tu pán generálny riaditeľ. Takže čo sme dosiahli s tými peniazmi v uvedených krajinách? Máte slovo, pán generálny riaditeľ. Pani predsedajúca, dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Naozaj je to vhodný okamžik na to, aby sme sa pokúsili zamyslieť nad tým, čo sme dosiahli a oboznámili sa so všeobecným vývojom e, vo veľmi dôležitých členských štátoch i pre významných príjemcov podpory cez koheznú politiku od obdobia ich vstupu v roku 2004. Mohli by sme prejsť, prosím, k prvému obrázku. Tu začíname s tým základom, východiskom, a to je vývoj HDP Polska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska v porovnaní s priemerom EÚ. Priemer EÚ je prerušovaná čiara, východisko je 100 v 2004 a vidíte, že táto prerušovaná čiara je najplochšia. Priemer EÚ sa vyvíjal menej pozitívne než HDP týchto štyroch členských štátov. Taktiež vidíte, že sú veľké rozdiely medzi týmito štyrmi členskými štátmi. Maďarsko je v zosúladené s priemerom EÚ a preto z relatívneho pohľadu dobieha najmenej. Česká republika je o niečo nad priemerom EÚ z hľadiska ekonomickej dynamiky. A potom tu vidíme e, tých priebojníkov Slovensko a Polsko, ktorí majú k sebe veľmi blízko. Hlavne pre Polsko vidíme niečo, čo je veľmi pozoruhodné. A to je, že Polsku sa podarilo e, prežiť ekonomickú krízu bez nejakých negatívnych dopadov. Dokonca aj v rokoch 2009 aj 10 rástli. Ja by som tiež si dovolil tvrdiť, že je to aj vďaka významnému príspevku v tomto období spôsobeného koncom E, finančného rámca 2000, roku 2006 a začiatkom nového finančného obdobia do roku 2013, 2007 až 2013. Keď si pozriete hrubé údaje akumulované, tak uvidíte, že od roku 2004 EÚ rastlo asi o 15 len v priebehu 13 rokov v dôsledku krízy Ďalej vidíte, že Maďarsku sa nedarilo oveľa lepšie, malo 16 a potom vidíte Polsko a Slovensko, ktorí boli naozaj tí hviezdní žiaci alebo hráči a mali takmer spolu 60-percentný rast v priebehu týchto 13 e, rokov. Vidíte, že nedávna dynamika ukazuje, že tento, táto štruktúra, tento vzorec je stále veľmi podobný. Maďarsko je o niečo nižšie ako tie tri ďalšie členské štáty. A teraz ako sa to premietlo v HDP per capita a v, síle a v, v kupnej síle v porovnaní s európskym priemerom. Vidíme veľmi jasne, že dochádza k dobiehaniu, najmä v Polsku a na Slovensku. Niektoré presvedčivé výsledky sú aj v Českej republike a skromnejšie trendy vidíme v Maďarsku, ktoré začínajú a tá sa začínala ako druhá najprosperujúcejšia krajina vo Vyšehradskej štvorke, ale o 13 rokov neskôr táto krajina je z relatívneho pohľadu tou najmenej prosperujúcou krajinou z týchto štyrich, štyroch. Polsko predbehlo už Maďarsko a tieto zmeny v percentuálnych bodoch sú tu tiež veľmi pozoruhodné. Polsko a Slovensko majú 21 percentuálnych bodov e, v uzatváraní rozdielu k priemeru EU a vidíme, že Polsko narastlo z 50 na 71 a Slovensko z 57 na 78 a Česká republika má 90 teraz. To znamená, že je teraz na úrovni Španielska. Potom, keď si pozrieme sociálne ukazovatele, pretože, ako viete, politika súdržnosti je o ekonomickej aj sociálnej kohézii a Európsky sociálny fond sa zameriava vo veľkej miere na to, aby e, ľudia pracovali a mali prácu, tak vidíme, že Polsko a Slovensko, keď vstúpili do EÚ, mali veľmi vysoké úrovne nezamestnanosti, rekordné úrovne dôsledku prechodu z plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo. Tam bola nezamestnanosť takmer 20 v roku 2004. Situácia bola najlepšia, relatívne najlepšia v tom čase v Maďarsku ale aj v Českej republike bola situácia lepšia. O 13 rokov neskôr vidíme, že Poľsko aj Slovensko porazili priemer EÚ. Polsko si tu najmä veľmi úspešne počínalo a Česká republika je teraz európskym e, preborníkom v nezamestnanosti, má 2,4 na základe posledných e, údajov. A to je najnižšia úroveň v EÚ. Polsko sa pohlo zo situácie masívnej nezamestnanosti na situáciu, k situácii e, nedostatku pracovnej sily vo viacerých oblastiach a dnes sa otvára pomerne veľmi aj pracovníkom z Ukrajiny a takto sa snaží riešiť problém nedostatku pracovnej sily. A tu znovu vidíme veľmi pozitívny príbeh od vstupu. Potom ďalšie sociálne ukazovatele. Ohrozené obyvateľstvo chudobou alebo sociálnou vylúčenosťou Máme údaje z roku 2005 len, to bol sú prvé údaje. A opäť táto situácia sa zlepšila vo všetkých krajinách. Najdramatickejšie v Polsku, kde došlo k poklesu ohrozenia, miery ohrozenia o viac ako 50 to znamená, že sa do, priblížili viac menej k európskemu priemeru a Maďarsku sa nedarí v tejto kategórii až tak dobre. To sa nachádza stále nad priemerom EÚ. A aj tu Česká republika má najnižšie údaje za celé EÚ za celú EÚ, i keď som počul od niektorých českých pracovníkov, úradníkov, že to spochybňujú a hovoria, že je problém s e, definíciou na strane EÚ. Oni si myslia, že e, tento obraz pre Českú republiku malujeme priveľmi narúžovo, ale ja si myslím, že my tu vidíme veľmi vyváženú sociálnu situáciu. Z hľadiska zručnosti, kvalifikácie pracovnej sily, to bude na ďalšom obrázku, tak vidíme veľký pokrok, keď si pozrieme podiel obyvateľstva s tretím stupňom vzdelania vo veku do 34 rokov a vidíme, že tento podiel explodoval a niekedy došlo aj k trojnásobnému nárastu, napríklad Česká republika a Slovensko. Takže tri z týchto štyroch štátov Vyšehradskej štvorky takmer dobehli európsky priemer, ktorý je tesne pod 40 v roku 2017 a Polsko prekročilo európsky priemer a dosiahlo úroveň 45 ale vidíme, že všetky členské štáty sú až okrem Maďarska dosiahli väčší pokrok než priemer EÚ. Toto je, myslím si, veľmi dôležitá štatistika, pretože ukazuje rastový potenciál do budúcnosti alebo v budúcnosti. Tie ranné etapy dobiehania sú vždy tie najľahšie, pretože ich poháňa stabilný právny a regulačný rámec, vstup na vnútorný trh, čo priťahuje veľa priamých zahraničných investícií. A to zase umožňuje určitý rýchly pokrok na začiatku. A všetky tieto členské štáty mali z toho osoch. Ale samozrejme potom dosiahnete určité úrovne, ktoré sa blížia k priemeru EÚ a to už je náročnejšie, pretože tu už musíte prísť s kvalifikovanejšou pracovnou silou a progresívne sa musíte snažiť dosiahnuť inovatívne modely rastu. A ja si myslím, že máme, môžeme byť pyšní na to, že je tu aspoň jeden prvok, ktorý potrebujeme a to e, v týchto štyroch členských štátoch a majú tento prvok, aby mohli pokračovať na ceste k zbližovaniu. Ďalší obrázok nám ukazuje, čiže tá predchádzajúca tabulka bolo veková, hra, veková skupina 30 až 34 rokov a ich podiel e, obyvateľstve s terciárnym vzdelaním. Na tomto obrázku vidíme, veľmi výrazný jav e, tohto rýchleho dobiehania v týchto troch zo štyroch vyšehradských krajín. A to je jav, ktorý sa týka e, úlohy hlavného mesta, ktoré má veľkú príťažlivú silu a je lokomotívou rozvoja. V Českej republike vidíme malý nárast v regionálnych nerovnostiach. V Poľsku je to viditeľnejšie a na Slovensku je to najviditeľnejšie, tento rozdiel medzi regiónmi. V týchto troch prípadoch je to odraz Varšava, Mazuriecká oblasť a na Slovensku je to Bratislava, ktoré zaznamenali veľmi silný rozvoj a rastli rýchlejšie, než bol e, národný priemer. V Maďarsku vidíte, že regionálne rozdiely sa o niečo znížili. E, to znamená, že región Budapešti sa rozvíjal o niečo pomalšie než ostatné regióny v krajine. A tu znovu vidíme niečo, čo nie je abnormálny jav. Je to skôr ten bežný jav, keď máte veľmi vysoké miery rastu, tak tam dochádza k určitej koncentrácii tohto rastu. A povedal by som, že tu znovu naše prostriedky umožnili z, e, umožnili udržať tieto rozdiely v rámci akceptovateľných hraníc a vytvorili priestor pre všetky regióny, aby mohli rásť rýchlejšie, než by rástli za iných podmienok. Takže, ako sa nám to podarilo dosiahnuť? No tie čísla sú pôsobivé čo sa týka alokácie fondov súdržnosti, ako aj veľmi dôležitá intenzita pomoci na obyvateľa na rok v týchto členských štátoch. Asi viete, že v rokoch 2007 až 2013 Česká republika mala najvyššiu mieru, e, najvyššiu intenzitu pomoci na obyvateľa a Maďarsko mm, veľmi nezaostávalo, bolo viac menej na tej istej úrovni. A v tomto období je to Slovensko, ktoré je na prvom mieste spolu s Estonskom. Takže máme tu štyri členské štáty, ktoré požili, požívali výhodu aj z historického pohľadu najvyššiu mieru podpory z EÚ za de facto takmer 20 rokov, hovorím de facto, pretože dopady tohto obdobia sa budú pociťovať až niekedy do roku 2023, keďže tu pravidlo N plus 3. Takže mnohé účinky sa zatiaľ ešte neprejavili. Um, you can also see that as a share of their GDP. Uh, Podiel HDP Tu vidíme, že tá podpora bola veľmi veľká. Maďarsko konzistentne dostávalo najväčšiu mieru podpory ako podiel na HDP. Za roky 2007 až 2013 o takmer 1% viac ako ostatné tri štáty Vyšehradskej štvorky. A v tomto období dostávalo o niečo viac ako ostatní. Ako sa darí týmto štátom aktuálne v tomto aktuálnom programovacom období? V podstate Maďarsko vyčnieva, už alokovalo viac ako všetky alokácie kohezného fondu na špecifické projekty a z hľadiska finančného plnenia je na prvom mieste. Ďalší traja členovia Vyšehradskej štvorky sú trochu pod priemerom. Česká Slovenská republika mierne pod priemerom, a mierne nad priemerom Polsko. Polsko v tomto programovacom období si počína veľmi konzistentne, rovnako ako v minulosti, a napreduje hladko absorpcii zdrojov v aktuálnom programovacom období. To je to tak trošku malým napísané, nemusíte sa zameriavať na všetky tie čísla, ktoré sú tam uvedené. Je to klasická prezentácia očakávaných výsledkov za aktuálne obdobie oblastiach, kde ešte stále podporujeme mnohé projekty, vodné hospodárstvo, čističky vôd, odpadové hospodárstvo, doprava, internet, podpora podnikov. Ja by som chcel zdôrazniť, to, že toto obdobie, a to súvisí aj s tým, čo som povedal predtým, o potrebe postupne zmeniť prístup a pokračovať na ceste zbližovania. Ide o to, že všetky tieto štyri členské štáty sa stále viac zameriavajú na výskum a inovácie a s našimi prostriedkami všetky tieto členské štáty zaznamenajú výrazný nárast podielu výskumu a inovácií na ich HDP do roku 2020. Podľa nás to je správna cesta, tak sme to v podstate aj vyrokovali s týmito štyrmi štátmi. A tak to plánujeme na ďalšie obdobie. Že teda na základe stratégie inteligentnej špecializácie sa bude stále väčší dôraz klásť na projekty výskumu a inovácie, odklon od projektov do infraštruktúry a investície do zručnosti, pretože, ako vidíte, tady práce týchto štátov sa v podstate uzatvárajú, je tam malý priestor a musíme sa zamerať na e, rekvalifikáciu a mm, modernizáciu zručnosti pracovných síl na týchto trhoch. No a na záver dovolte poukázať na naše simulácie na základe nášho modelu makroekonomického ktoré používa aj DG Ekfin. Ako sme sa snažili podchytiť čisté účinky na HDP v štyroch štátoch. spôsobené čerpaním prostriedkov politiky súdržnosti vidíme, že keď zoberieme celé obdobie, a my sme sa teraz zvolili rok 2017, čiže ešte roky 2014-2020 ako celé, tam nemáme tie efekty, pretože vidíte, že tie údaje do roku 2020 sú skromnejšie, ale teda v roku 2017 na základe výdavkov kohesnej politiky v minulosti odhadujeme, že do HDP týchto štyroch štátov je percentuálne vyššie, ako je na obrázku. Čiže poviem to inak. Ak by nebola kohezná politika, polské HDP by bolo 7% nižšie, maďarské by bolo o 5% nižšie a Česká Slovenská republika, ich HDP by boli viac menej o 4 nižšie k dnešnému dňu. Zhrniem to. Veľmi obozretne by som chcel naznačiť, že politika súdržnosti priniesla výsledky, splnila tú hlavnú funkciu, teda pomôcť menej rozvinutým regiónom a členským štátom priblížiť sa k EU priemeru hovorím o týchto štyroch členských štátoch. Nepopieram samozrejme, že relatívny úspech týchto štyroch alebo troch zo štyroch členských štátov e, vychádza z priamých zahraničných investícií a pre politiku súdržnosti, ak má naďalej mať pozitívny efekt na tieto hospodárstva, tak potrebujeme sa stále viac v budúcnosti zamerať na inovácie a zručnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé. Dnešný deň je jeden z tých lepších, pretože to najhoršie bolo, keby ste museli povedať, že sme investovali 260 miliard medzi ľudí je to naozaj tých 260 miliard a nemali žiaden účinok. A potom by sme mohli hovoriť o tom, či by sme mohli viac dosiahnuť, keby sme boli prúžnejší. Aj o tom musíme hovoriť. A v každom prípade máme výsledky. Chcem ešte povedať, že dnes je tu prvý raz novej funkcii ako člen. Pán Murphy, vítam vás v našom z Európskeho súdneho dvora. A možno sa aj vy chcete k tomuto vyjadriť. Ako vy vidíte tieto čísla z vášho pohľadu. Teraz pani kolegyňa Dlabajová. Thank you, very much, Madam Chair, and, uh... Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážený pán riaditeľ, ja musím povedať, že ako ste povedali na úvod, je vždy dobre obzrieť sa do minulosti a pozrieť sa na dôležitých príjemcov politiky súdržnosti. A ja som sa dozvedela dnes dve veľmi zaujímavé veci. Poprvé, že nič nie je čierno-biele, ani vo výbore pre rozpočtovú kontrolu Niekedy tí zlí sa stanú dobrými. A druhá vec je, že komisia dokáže priniesť zaujímavé a konkrétne údaje, pretože o toto žiadame dlho pri absolitóriu. Mimochodom, včera sme odhlasovali absolutórium Európskej komisie v tomto výbore, takže uviedli ste konkrétne údaje a dôkazy. To, o to sme žiadali už dlho, aby sme videli, aký skutočný dopad má politika súdržnosti. Čiže ďakujem. A je dobré, že spomíname osvedčené postupy, najlepšie postupy, konkrétne projekty, pozitívne príbehy. Napríklad mám dobrý príklad Českej republiky, Ministerstvo rozvoja má mapu projektov, kde si môžete online pozrieť, kde sú naozaj skutočné projekty, aký je ich skutočný dopad na miestnú úroveň, aký prínos majú. Keď hovorím o pridanej hodnote, asi nemusíme diskutovať o skutočných prínosoch politiky súdržnosti. Spomenuli ste mnohé z nich a uviedli ste konkrétne čísla, ale ja mám na vás filozofickú otázku, aby sme mohli pokračovať v diskusii. Nešlo iba o štyroch významných beneficientov, ktorí mali z toho príjem, ale celé EÚ mal príjem z tejto investície a politiky súdržnosti. Takže hovorí sa stále viac o európskej pridanej hodnote, a samozrejme, my vnímame túto európsku pridanú hodnotu z rôznych pohľadov. Z môjho pohľadu e, sa tie rôzne pohľady doplňajú. Jednou z pridaných hodnot je politika súdržnosti. Vo svojej pôvodnej podobe predstavovala naozaj skutočný prínos, keď každý projekt financovaný samostatne by nemal rovnaký prínos, ale všetky projekty spoli budú mať obrovský EU dopad, čiže balík všetkých týchto projektov bude mať dopad na celú Európsku úniu, či už cez znižovanie rozdielov medzi regiónmi, zniženie nezamestnanosti, zlepšovanie životných podmienok občanov, väčšia ochrana životného prostredia a mnohé ďalšie. Takže súhlasíte so mnou v tom, že potrebujeme silnú politiku súdržnosti v rámci viazočného finančného rámca, aby predstavovala túto pridanú hodnotu. Môžeme to vidieť z týchto dôkazov a z týchto údajov. Je to skutočná pridaná hodnota Európskej únie? Ďakujem pekne, pretože tie údaje sú naozaj veľmi zaujímavé. Niektoré z nich som nepoznala, takže ďakujem veľmi pekne. Poprosím, buďte príkladom ostatným generálnym raditeľom, aby prinášali do nášho výboru takéto údaje. Pán Zdechovský. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za veľmi pôsobivú prezentáciu. Fascinovali ma všetky tie údaje a čísla. A, a v Českej republike, ak budem hovoriť o Čexite, tak vás prizvem do Českej republiky a budete po mojej pravici a dáte mi všetky tieto údaje. Nie, nie, nie, to nie je vtip. Ja naozaj som veľmi pozitívne milo prekvapený so všetkým, čo ste nám odprezentovali. Ale moja otázka sa týka skôr výboru kontroly. Áno, v Európskom parlamente my chceme vedieť, ako lepšie riadiť to, čo sa deje Hovorili ste o HDP mnohých krajín. Mám pre vás určité brožúrky, ktoré predstavujú český úspech a môžete to porovnať s inými krajinami. Benefity nie sú len pre Českú republiku, to, čo spomenula Martina, ale je to prospešné pre celú Európu, pretože mnohé spoločnosti, ktoré sa zúčastnili tohto procesu, sú zo západnej, či južnej, či severnej Európy. Ale moja otázka je takto. Mnohé projekty dostávajú netransparentné firmy. Veľmi často firmy, ktoré nikto nepozná, akú majú štruktúru, nikto nevie, kto za nimi stojí. Nevieme, či neplatíme niekoho z Ruska alebo od inakiaľ. Takže pýtam sa, pretože to bola naozaj otázka, ktorá sa týka všetkých týchto štátov. Ak sú nejaké problémy alebo chceme niečo zmeniť. Druhá otázka. Nakoľko zvažujete vyšetrovanie políciou v ďalšom období. Boli tu určité špecifické projekty, od prvého momentu jednoducho bolo nezodpovedné zobrať peniaze z EU a politiky súdržnosti. A ďalšia dôležitá vec, hovoríme tu o vašich kontrolách. A vy ste povedali, že robíte mnohé kontroly ale aký majú efekt DG Regio. Ak porovnám vaše kontroly so závermi OLAFu, často vaša kontrola bola dobrá, povedali ste, nič sa nedeje a OLAF mal iný názor ohľadom úspešných projektov. Chcel by som vedieť, či tohto prípadu sa chcete poučiť a chcete niečo do budúcna zmeniť? Ďakujem za odpovede. Ja, und Sie haben vorhin eine Debatte verpasst, wo wir sehr intensiv uns angehörali ste predchádzajúcu debatu, kde sme hovorili o chýbach, údajných chýbach, podozreniach zo zneužívania európskych peňazí v Maďarsku, Polsku, na Slovensku. Tým sa už dlho zaoberáme aj Českom. Takže si myslím, že k tomu musíte tiež niečo povedať. A teraz pani Šojdrová. Ďakujem, pani... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za slovo. Musím povedať, že nie som vôbec prekvapená tým pozitívnym dosahom, o ktorom hovoril pán riaditeľ. Som presvedčená o tom, že kohezné fondy majú určite pozitívny vplyv na rozvoj, teda hovorím teraz o Českej republike, práve preto, že pochádzam z regiónu, ktorý výrazne čerpal. Je to Zlínsky región východ Českej republiky ale ja viem, že bez kohezných fondov by sme mali veľké problémy. Ehm, dobe, dobiehať západnú Európu. Čo ma trošku znepokojuje, tý, je tých 45%, len 45% na miera čerpania. Ehm, to je čiastočne podľa mňa spôsobené zmenami na ministerstvách, je to spôsobené tou nestabilitou, preto si myslím, že investovanie do, do budovania potrebnej kapacity, že tam Česká republika čerpá e, porovnaní s tými ďalšími krajinami relatívne menej na dobudovanie kapacít, čo je škoda, ale chcel som sa spýtať na jednu nezrovnalosť, ktorú tam vidím, lebo neproporčnosť. Vy ste odporúčili, aby sa v tom budúcom období tá váha na čerpanie preniesla na výskum a inovácie. Ja s tým súhlasím, ale musím upozorniť, že to môže mať práve dosah aj na mm, disproporciu medzi regiónmi a centrami, pretože pochopiteľne výskum a špičkové inovácie sa sústreďujú vo veľkých centrách Česká, v Českej republike, v Prahe a v Brne konkrétne. Ja tomu rozumiem, súhlasím s tým, že výskum a inovácia sú ťahuňmi do budúcna, ale ak zanedbáme budovanie infraštruktúry, tak by to ešte zvýšilo tú neproporčnosť medzi e, centrami a, medzi centrami a regiónmi. Tu by som sa preto prihovorila za to, aby investície do infraštruktúry pokračovali, aby prepojenie regiónov s centrami mohlo byť ďalej budované. Kolegy Liberácky, bitte. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedníčka, prepačte, že som tu nebol počas prezentácie, ale musel som v úlohe podpredsedu parlamentu, ma volali isté povinnosti na čom záleží z pohľadu politiky súdržnosti, je 100% realizácia týchto projektov. My to všetci, samozrejme zo skúseností v Polsku, poznáme. A síce začneme nejaký projekt, najmä v oblasti infraštruktúry, no a ani jeden z týchto projektov um, ehm, nie, nie je dokončený. Napríklad u mňa sa úroveň súdržnosti sa zvýši, len ak diálnica ide od hraniciach s, Bi- s Bieloruskom po hranice s Nemeckom, ale v tejto situácii zatiaľ nie sme. Skôr všetko smeruje k tomu, že vláda jednoducho tie prostriedky presúva tak, ako sa im to politicky hodí. Tam napríklad, kde sa snažia mobilizovať voličov, aby eh, hlasovali za nich tu by som e, skôr od komisie čakal, aby bola rozhodnejšia. A e, potom sú tu odvetvia, ktoré zaostávajú. No a v Polsku tradične zaostáva práve železničné odvetvie, železničná infraštruktúra. No a aj tu je ten tlak komisie príliš slabý. My už dva roky sme mali tlačiť na Polsko, aby sa viac venovalo železniciam. A komisia e, veľmi jednoducho súhlasí s tým, že sa uskutoční nejaký kompromis, nejaký trade-off. Dobre, nepoda- nedarí sa vám e, stavať tie železnice, tak si kúpte prípadne nejaký vagón, postavte cestu, no ale potom to bohužiaľ vedie k takej situácii, kedy z pohľadu celoeurópskej infraštruktúry, nielen dopravnej, e, to vedie k tomu, že nemáme skrátka tú záruku, že sa súdržnosť skutočne dostaví. No a napriek tomu, že do toho investujeme celé miliardy. Ja preto apelujem na komisiu. Buďte rozhodnejší, trvajte na svojom. Ak sa nejaký štát zaviazal k niečomu, tak nech to dokončí a nech tá európska pridaná hodnota skutočne vzniká a nie, že tu pripustíme, že sa raz budú sústrediť na juh Polska, pretože odtiaľ pochádza nejaký politik, teraz sa všetci zamera, zameriavajú na východné Polsko, pretože tam má vláda podporu. No a nakoniec to bude vyzerať tak, že po pár rokoch to nie je vôbec dokončené nikde. Samotná komisia nám ponúkla príklady, napríklad polské železnice sú, tu figurujú ako negatívny príklad a takto by som si to predstavoval. Otázka teda znie, z akých dôvodov Európska komisia nekoná a nereaguje na takéto nedôslednosti. Predsa by sme mohli e, na nich e, tlačiť, aby s tým niečo urobili. Ďakujem veľmi pekne. Pani Javor, ďakujem za veľmi informatívnu prezentáciu, hoci sa zdá, že obraz mojej rodnej krajiny Maďarska je trošku neblahý, E, videli sme prehľad situácie v krajinách Vyšegrádskej štvorky, no a už nejaký čas sme si toho boli vedomí a hľadáme vysvetlenie líšiaceho sa E, rozvoja. Ja by som sa chcel pána Lementreho práve spýtať na, konkrétne na túto vec a trošku mi to tam chýbalo v tej prezentácii. E, jednoducho mať v rukách jasný pohľad na to, čo sa deje v krajinách Vyšegrádskej štvorky a prečo sa Maďarsko tak líši od ostatných, ale neexistuje žiadne vysvetlenie, prečo sa tak deje. E, čo, čo nefunguje v Maďarsku a čo nefunguje pri maďarských projektoch. Ide o vysokú úroveň korupcie, tak, tak znie je vysvetlenie, alebo tie projekty sú nesprávne, zle sa vynakladajú prostriedky, z politických dôvodov napríklad, ako uvedol kolega. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, nakoľko sa nachádzame práve uprostred diskusie o ďalšom finančnom rámci a musíme nájsť e, odpoveď na to, prečo kohezná politika niekde zlyháva a čo musí EÚ urobiť, aby, aby, aby ich donútila, aby im pomohla lepšie využívať fondy. Potrebujeme, potrebujeme naozaj prísne antikorupčné opatrenia na úrovni EÚ, prinútiť ich, aby sa zúčastňovali na práci EPPO, neviem. Alebo mali by sme Mali by sme eh, im, mali sme nastojiť na tom, aby, aby, aby sa naplňali kritériá a EU opatrenia, aby sa peniaze nemínali len na nejakú volebnú kampaň alebo na nejaké nepodstatné veci za uplynulé roky sme si samozrejme prechádzali takisto jednotlivými účtami a tak ďalej, ale ja naozaj mám záujem a pýtam sa komisie, prosím ich, aby, aby nám dali jasnú odpoveď, ako znie skutočné vysvetlenie, pokiaľ ide o rozniace sa výkony jednotlivých členských štátov. Pán, pán Seller. Ďakujem. Ja si tiež myslím, že podpora cez európske štrukturálne fondy v týchto krajin, v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy priniesla pozitívne zmeny, významné zmeny. Nesmieme ale zabúdať na to, že sme hovorili 10 ročia o týchto krajinách ako o krajinách, transformujúcich sa. Čo to znamená? Že predtým tam bol úplne iný tzv. sociálny kolektivistický hospodársky model, kde vládla jedna strana a tá určovala, ako sa má e, hospodárstvo vyvíjať. Hosp- ekonomika sa učila z Karla Marxa a manchesterského kapitalizmu a keď komunizmus sa zrútil, a socializmus nahradili trhové hospodárske prvky, tak si musíme uvedomiť, že aj mnohé firmy zo západu tam najprv videli, že sa dá veľmi dobre tam zarobiť a žiaľ, tam boli tie staré vládnuce vrstvy z predchádzajúceho obdobia a týmto najlepšie poslúžili, pretože tie vedeli najlepšie, ako zaobchádza so zdrojmi svojich krajín. A toto prepojenie vidíme a cítime ešte v mnohých prípadoch dodnes. A to tiež prispieva k tomu vývoju, ktorý teraz vidíme, alebo na ktorý sa teraz ťažujeme. Predtým nesmieme zatvárať oči, znamená to len, že musíme aj naďalej pozorne sledovať vývoj v tomto regióne a dúfať, že vznikanie aj nová, alebo vzniká aj nová občianská spoločnosť, ktorá tým, čo tam bačujú a robia svoje kšefty alebo majú v rukách politické kormidlo, sa bude poriadne pozerať im na prsty a my ich musíme podporiť. Aké to nebezpečné sme zažili práve teraz na Slovensku, ale to sa netýka len Slovenska. Aj na Malte zabili novinárku, zavraždili novinárku, ktorá tiež sledovala takéto hrádky. Ešte niekoľko slov k tým číslam klesajúcej nezamestnanosti. Práve v Polsku aj v ostatných krajinách je to vďaka tomu, že tieto štáty sú členmi EÚ ktorá, ktoré má v svojich základoch aj slobodu pracovnej, pracovnej síly. Ak si pozriete mnohé diálnice smerujúce z V4 do Holandska, Británie, Nemecka, tak 80% budú auta z krajín V4. A vidíme rastúci počet občanov napríklad Polska, a e, ktorí prechádzajú do Nemecka v pohraničných regiónoch aj ďalej, usadzujú sa tam. A to všetko vedie k tomu, že sa situácia s pracovnou silou v týchto krajinách e, nakoniec obrátila, že už takmer chýba pracovná sila, nie že by bola nezamestnanosť, ale je to aj jedna z veľkých tém súčasnosti. najmä keď odíde jeden z členských štátov, ktorý prijal mnoho pracovníkov zo strednej a východnej Európy. Uvidíme, ako sa situácia zmení, keď opustí zásadu e, voľného pohybu pracovnej sily. Myslím si, že aj tej problematike sa musíme venovať. Ďakujem. Teraz pán generálny riaditeľ. Povedzte nám, či ste aj vy spokojní s týmito výsledkami. Tých 260 miliard je veľa peňazí. Ähm, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše pripomienky a reakcie a doplňujúce otázky. Určite nemôžeme byť nikdy spokojní. To je zrejme. Vždy je, vždy existuje priestor na zlepšenie. Pokiaľ ide o dosah verejného financovania, financovania investícií, ako v tomto prípade. No a musím povedať, že to je práve filozofia kolegov DG Regio. Nemyslíme si, že sa nám podarilo už objaviť ten magický vzorec pre rozvoj. Myslím, že nikomu sa to vo svete ešte nepodarilo. A vždy sa veľmi radi poučíme, najmä z dôkazov, z faktov a preto práve vítam aj túto príležitosť pre nás všetkých, aby sme nad tým pouvažovali a zanalizovali si celú situáciu. My máme, mm, my sa snažíme pristúpať k tomu s otvorenou myslou a Snažíme sa hľadať dobré postupy, dobré ingrediencie do budúcna. A to sa pretavuje vlastne aj v počte mnohých pilotných projektov, ktoré sme v minulosti spustili. No a najmä pokiaľ ide o regióny, ktoré sú najzdialenejšie európskemu priemeru, ako, ako jeden z vás uviedol, že by tieto mm, že by tieto mohli zaostávať, ak by, ak by hlavné mestá a veľké mesta napredovali. No a my sme sa s tým začali zaoberať dvomi rokmi, spustili sme iniciatívu a už to prináša aj výsledky, dozvedáme sa, fakty a tieto politické experimenty nám prinášajú informácie, my sa z nich učíme. Mm. Netvrdíme, že vieme všetko, ale učíme sa spoločne a spoločne s členskými štátmi. Dúfam, že sa mi podarí vás presvedčiť naozaj, že sledujeme to, čo členské štáty robia a že keď máme pocit, že členský štát eh, nie je na správnej ceste, tak eh, im to aj povieme. Začnem otázkou pani Labajovej. Áno, prínosy pre jednotlivé členské štáty končia na hraniciach. Je zrejme, že všetok ten pozitívny vývoj hospodárskej aktivity, o ktorej som hovorili, o ktorej som hovoril, má prínos aj pre iné členské štáty ďaká jednotnému trhu a to dvami hlavnými spôsobmi. Poprvé, cestou zazmluvňovania. Mnohé podniky sú usídlené viac v západnej časti a využívali, respektíve získavali infraštruktúrne zmluvy, infraštruktúrne projekty konkrétne. A po druhé, táto zvýšená ekonomická činnosť, aktivita mm, slúžila aj ako podpora rozvoju obchodu Vlastne to môžete vidieť na pomere vývozu a dovozu na HDP týchto štátov a ten pomer značne narastol. A opäť ten zvýšená miera obchodovania mala prínos pre všetkých v EÚ. Po tomto bode na programe máme ďalší bod, ktorý sa týka jednej českej spoločnosti. Pán Zdechovský už e, položil otázku v súvislosti s potenciálnym problémom, ktorý môže vyvstať e, s netransparentnými spoločnosťami, ktoré budú projekty využívať. Ja by som už e, možno teraz rád všeobecne zareagoval na túto otázku. V Českej republike je už roky situácia, kedy, an, kedy, bolo, umožne, kedy bolo anonimné akcionárstvo povolené a preto tento skutočné vlastníctvo firiem môže, mohlo zostať skryté. No a komisia aj rada požiadali Českú republiku, aby túto otázku riešila. E, niekoľko rokov sme o to žiadali cestou odporúčaní. A teraz e, tá štvrtá smernica o boji proti špinavým peniazom, ktorú Česká republika práve transponovala, tak cestou tejto smernice sa nám podaril prielom tejto otázke. No a anonimné anonimné vlastníctvo už nebude v Českej republike možné. To znamená, že sme presvedčení, že uh, už môžeme byť kľudní, pokiaľ ide o túto vec, ale len do určitej miery. Pretože sú tu isté riadiace orgány, keď existujú konkrétne programy napríklad pre malé a stredné podniky, tak e, tam treba práve skontrolovať, či ide naozaj o e, malý alebo stredný podnik. No a keď e, prevádzkujeme audit Českej republike, keď sme prevádzkovali pred rokom zhruba, tak sme neboli príliš spokojní s tým, že um, riadiace že by riadiace orgány dostatočne hlboko a že by sa snažili e, zistiť, e, alebo teda overiť si informácie, ktoré im podniky poskytli. Brali tú informáciu tak, ako im bola poskytnutá. My sme poprosili e, riadiace orgány, aby radšej postupovali tak, že budú systematicky kontrolovať pozadie týchto podnikov, no a v tejto chvíli tak aj postupujú už. E, pýtali ste sa aj na dosah našich kontrol vo všeobecnosti. No už keď si vezmeme to uplynulé obdobie, výsledkom našich kontrol boli, boli korekcie vo výške miliárd. No a celkovo všetky systémy um, boli aj pomocou národných abitových systémov skorigované. Čiže podľa mňa už sme poskytli takéto údaje, ale sme pripravení opätovne poskytnúť tieto údaje. No a pokiaľ ide o chybovosť, myslím, že tam sme preukázali a naďalej preukazujeme že tá reziduálna miera chybovosti bude menej ako 0,2 vďaka korekciám, ktoré boli vykonané počas rokov aj pri uzatváraní. Pokiaľ ide ďalej o podvody, hovorili ste o nich v súvislosti so správou, ktorú vydal OLAF. Áno, Pravdou je, že nie vždy sa dopracujeme k tým istým záverom ako OLAF, ako správa OLAFu. Správy OLAFu sú systematicky postupované národným orgánom a potom národný orgán, národné orgány môžu zareagovať, po prípade poskytnúť doplňujúce informácie a podobne. Často to vedie aj ku korekciám, ale možno nie v 100% prípadov, alebo k 100% korekcii, o ktoré Olaf pravidelne minimálne v minulosti žiadal. Ale majme jasno v tom, že deje sa dosledovanie správ OLAFu a až než sme spokojní, že všetko, čo nebolo správne, bolo skorigované. A nie, nie je to vždy len o podvodoch. V prípadoch podvodu tam je zrejme, že samozrejme tie korekcie musia byť vo výške 100% a nie menej. Pani Šedrová. Vy sama ste naznačili, že východ Českej republiky by sa nebol vyvíjal tak pozitívne bez financií z kohezných prostriedkov. Ďakujem, súhlasím s tým. A obávate sa, že v budúcnosti väčšie zameranie na inovácie bude zvyšovať disparitu, nerovnosť. Áno, je to niečo, čomu musíme tiež venovať pozornosť, ale infraštruktúra nie je riešením, e, jediným riešením na dobehnutie. Niekedy musia inovácie prebrať kormidlo a o to sa snažíme pri naše, v našom prístupe rozumnej e, pri našom rozumnom prístupe, kde sa snažíme stimulovať e, úrady na národnej, vnútroštátnej úrovni, aby sa zamerali na to, čo sú ich silné stránky a na čo sa majú zamerovať, zameriavať, aby sa krajina pohla vpred. A môžem povedať niečo všeobecnejšie. Keď si pozriem tieto veľmi dobré trendy v dobiehaní, pozitívne trendy v dobiehaní, tak by sme si mali uvedomiť, že sa treba pozrieť na obsah, orientáciu našich výdavkov pre všetky tieto štyri členské štáty. Ale okrem toho je tu aj určitá potreba, pretože pravdepodobne budú musieť v budúcnosti sa tvrdšie zamyslieť nad tým, ako využiť podporu, ktorú, ako by som povedal, e, bude potrebné nevyhnutne znížiť v porovnaní so súčasnosťou. Pán Liberacký. Nemôžem povedať, že s vami súhlasím. Poprvé, nedokončené projekty. O čom tu hovoríme? Nalejme si čisté víno. Ak projekty nie sú dokončené a nefungujú, tak sa musia preplatiť. To je jednoduché a váš výbor v zásade podrobne skúmal situáciu v Grécku, pretože máme lehoty a máme za posledné obdobie po ďalšom takom amnestačnom období sa musíme pozrieť na všetky podprojekty, ktoré boli, ktoré boli nedokončené v lehote. Takže projekty musia byť nielen dokončené, ale musia byť aj funkčné, aby sa, aby boli vhodné pre našu podporu. Potom je tu ten príklad, ktorý ste uviedli, myslím, a to je, to sú diálnice, ktoré by neboli dnes dobudované zo západnej na východnú hranicu alebo z južnej na, e, na severnú. To je jasné. E, diálnice všade v Európe boli dobudované veľmi progresívnym spôsobom, ja neviem, 20-kilometrové úseky a podobne. A tam nie je rozdiel medzi východom a západom alebo severom a juhom. A áno, sú tu určité priority, ktoré si môžu určiť e, členské štáty na tie úseky, ktoré by chceli dobudovať najprv. A mnoho úvah čo ja viem, stupňa rozpracovanosti projektov, ľahkosť výstavby. To všetko tu zohráva určitú úlohu, ale chcem určite povedať, že pokiaľ ide o S6 na severe Polska, tak budeme trvať na tej potrebe dobudovať tie časti, ktoré majú vyššiu pridanú európsku hodnotu. Teraz železnice, ich infraštruktúra. Tak tu znovu nesúhlasím s vašim názorom. Ja sám som navštívil Polsko, aby sme spustili konkrétnu pracovnú jednotku, spoločnú pracovnú skupinu medzi polskou vládou a polskými železnicami alebo železničnou agentúrou a nami so zapojením aj EIB, aby tam bol čo najväčší kolektívny tlak, aby sa vyvinul org, tlak na subjekt, ktorý mal tieto projekty rozpracúvať. A ako viete, v minulosti tento subjekt nefungoval dobre. Cieľom toho všetkého je, že tie miliardy, tie sumy naprogramované na toto obdobie sa majú naozaj využiť na rozvoj zlepšenia železničných tratí. A je pravda, že v minulom období došlo k posunu v porovnaní s pôvodnými plánmi od e, skvalitnenia zvrškov tratí až po náhradu a e, skvalitnenie vozňov. A to súviselo aj s nedostatočnosťou rozpracovanosti projektov pre trate. Bolo to zlé? No už keď si pozrieme e, ten e, rozvoj využívania polských železníc, určite nie tie pohodlnejšie, príťažlivejšie vozne zvy, výrazne prispeli k výraznému nárastu počtu cestujúcich v Polsku. Myslím, že došlo k nárastu 40 za posledných 6 či 7 rokov. To hovorím z pamäti, neviem to presne. My nechceme stať len tu. Naozaj, my chceme sa zamerať aj na trate a táto pracovná skupina tento útvar a máme tu aj riaditeľa, ktorý to spustil medzi nami a ktorý to všetko sleduje, tak teraz to veľmi podrobne sledujeme a musím povedať, že pracujeme spolu s polskou vládou na tom, aby sme dosiahli pokrok. Pokiaľ ide o distribúciu prostriedkov či projektov medzi kohezné regióny, tak tu chcem zdôrazniť, že v tomto programovacom období boli prostriedky regionalizované a to vo veľkej miere. Viac ako polovica všetkých polských alokácií je naprogramovaná na regionálne programy a to sa nezmenilo. A to je situácia, ktorá e, bola pred súčasnou vládou a my sa budeme viac zameriavať na východné a južné regióny aj to má svoje zdôvodnenie. Keď si pozrieme relatívne úrovne e, rozvoja, to sú tie oblasti, kde sú najmenej rozvinuté regióny v Polsku dnes. To sú projekty, ktoré predstavujú zhruba 50 európskeho priemeru. A nakoniec pán Benedek, prečo má Maďarsko horšie výsledky ako ostatné členské štáty? Viditeľné to je, ale pozeráme sa na obdobie, ktoré je veľmi špecifické v tom, že obsahuje jednu z najťažších hospodárskych kríz, ktoré sme zažili a posledných 20 rokoch. A Maďarsko bolo veľmi zasiahnuté touto krízou inak ako ostatné členské štáty. Malo užitok z makrofinančnej pomoci EÚ a IMF, ak sa nemýlim, v rokoch 2008 až 2009 Takže zažilo vážny problém, ktorý viedol k tomuto hlbokému poklesu. Potom je tu bankový sektor, ktorý bol pod veľkým tlakom a to sa prejavuje v tých ukazovateľov, o ktorých som hovoril. A vidíme, že v posledných troch rokoch Maďarsko dosiahlo určitý ľud v svojom rozvoji. Môžeme sa pozrieť na odporúčania pre konkrétne krajiny. A Maďarsko je odlišné aj v tom, že vždy malo viac štátnych výdavkov v svojom HDP než ostatné tri členské štáty. Mali úrovne, ktoré sú veľmi podobné úrovniam najrozvinutejších členských štátov v EÚ, približne na úrovni 50 A Maďarsko možno nebolo také úspešné aj vzhľadom na nestabilnú makroekonomickú situáciu a nedokázalo pritiahnuť toľko priamých zahraničných investícií ako ostatné tri členské štáty. Ale celkové, keď si pozrieme ten náš dôraz, eh, a oblasti, na ktoré sme sa zamerali v tomto období a by sme vedeli, ako nasmerovať fondy, tak vidíme jasný posun smerom k inovatívnym výdavkom, teda výdavkom na inovácie a vďaka našich prostriedkov by sa Maďarsko malo pohnúť z podielu výskumu a vývoja v HDP z 1,3 v 2012 na 1,8 v 2020. To je veľmi výrazný nárast, takže máme nádej a dúfame, že naše prostriedky prinesú pozitívne účinky ešte by som chcel upútať, upriamiť vašu pozornosť na makroekonomickú stimuláciu a jej výsledky. Nie je to tak, že naše prostriedky by neznamenali v Maďarsku rozdiel. Nie. Je to skôr tak, že ako som naznačil, e, e, tu zohrávali negatívnu úlohu iné faktory. Takže Je tu dôsledok alebo dopad vo výške 5,3 HDP v roku 2017 v porovnaní s rokom 2004. Ďakujem. Pán Murphy? Ďakujem, ďakujem za privítanie aj za to, že som si mohol vypočuť túto veľmi zaujímavú debatu o koheznej politike. Je to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo je to súčasť našej výročnej správy. Ako pán Lemetre povedal v svojej prezentácii, je tu vzťah medzi kohezným financovaním a hospodárskym rozvojom v členských štátoch. To je veľmi jasné. V dôsledku tohoto dvor auditorov vykonáva veľkú činnosť v tejto politickej oblasti a máte to v tej osobitnej kapitole. Okrem toho vydávame osobitné správy, ktoré výbor posudzuje. Ešte niekoľko slov k činnosti dvora pri audite kohezie. Kontrolujeme zákonnosť aj regulérnosť každý rok a aj chybovosť v tejto časti oblasť, kde vidíme chyby, veľkú chybovosť minulosti, ale vidíme pokres chybovosti na 11, z 11% na vyše 4% v roku 2016 od roku 2011. To je vítaný vývoj, ale nemôžeme sa uspokojiť, pretože je to stále na tou žiaducou hodnotou 2%. Pokiaľ ide o dvor, my vieme, aké dôležité je sledovať výkony v oblasti kohézie, súdržnosti. V roku 2018 máme priority zamerané na zjednodušenie koheznej politiky. To zvýša, vydáme tento rok, to by mohol byť zaujímavý vklad do debaty. Potom sú tu ďalšie veci, ktoré by som chcel povedať. V roku 2015 sme robili konkrétny audit pre verejné obstarávanie v kohezii a začneme teraz takýto audit pri podvodoch e, v kohezii. našimi Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Rumunsko a Maďarsko. A výsledky uvedieme, dúfam, v polovici roku 2019 najneskôr. Okrem toho pracujeme aj na programe práce na rok 2019. Tam máme mnohé návrhy z výborov a z iných zainteresovaných strán. A je, chceli by sme robiť znovu aj niečo v oblasti verejného obstarávania, iné aspekty v porovnaní s tým, čo budeme robiť teraz. To sú tie najdôležitejšie veci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, tým sme skončili tento bod programu. Pán generálny riaditeľ, keby ste tu prosím zostali ešte aj pre Čapy hnízdo. Každý povedal, vy ste povedali, že tu nie je potrebná dôvernosť, lebo správa je aj tak v rukách verejnosti. Mohli by ste nás informovať o tom, ako vyzerá situácia s Čapým hnízdom? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um... Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. <clears throat> Asi vám predstavím veci v chronologickom poradí. Ako viete, v marci 2017 členské štáty nám museli predložiť v podstate balíky dokumentov na uzavretie programovacieho obdobia 2007 až 2013. Česká republika, orgány tak učinili, vrát vrátane programu Stredné Čechy, v rámci ktorého je podpora vo výške takmer 2 milión eur firme, ktorá sa nazýva Čapy hnízdo. E, Česká republika v tom čase povedala, že tieto konkrétne výdavky, táto položka v tom operatívnom programe sa prehodnocuje, pretože prebieha vyšetrovanie národných orgánov ako aj OLAFu. V decembri OLAF e, pripravil správu, dostali sme ju. Tuto správu sme posunuli českým orgánom. A na základe tejto správy, v ktorej sa uvádzalo, naznačovalo, že Čapy hnízdo v podstate nie je nezávislý malý a stredný podnik, ale firma, ktorú je potrebe vnímať ako súčasť veľkej agropotravinovej skupiny a teda nebola oprávnená získať podporu malého stredného podniku. Na základe týchto záverov sa navrhlo českým orgánom stiahnuť tieto výdavky z programu pre stredné Čechy. To bolo akceptované vo februári a teda sme mohli uzavrieť tento program s tým, že tieto výdavky, táto výdavková položka bola vyňatá. To je aktuálna situácia, takže žiadna podpora EU rozpočtu tomuto projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem, to bolo veľmi dôležité vysvetlenie. Teraz pán kolega Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán raditeľ, za vysvetlenie. Ja som si prečítal správu Olafu, ktorá sa dostala e, do verejnosti. Eh, pani Greslo, pán Babiš, mi hovorí, že som najväčší udávač v Bruseli a preto by som chcel zopakovať, že ja som žiadne údanie na pana Babiša v tejto veci nespravil a som prekvapený, že predseda vlády sa dopúšťa takéhoto verejného klamstva, ale to nie je predmet dnešnej diskusie. Predmetom dnešnej diskusie je to, ako k tomu vôbec mohlo dôjsť a čo spraviť preto, aby sa táto situácia neopakovala. A prvá vec, keď si prečítate správu OLAF, tak hneď na úvod si e, prečítate tie najdôležitejšie informácie a to, že spoločnosť bola od samého začiatku netransparentná. To znamená, nikto nevedel, kto je majiteľom. Táto situácia a dúfam, že vaše vyjadrenie je nemenné. Táto situácia sa nesmie nikde opakovať. Už nemôžeme dopustiť, aby sme si to zakladali nejaké spoločnosti, o ktorých nikto nevie, kto ich vlastní a, a firmy sa môžu vlast, tváriť, že sú malé a stredné podniky. Druhá vec, platí heslo e, z starého Rímu, skôr ako Katrínu zavraždili, dôveruj, ale preverujú a nemôžeme sa spoliehať iba na vyhlásenia v zmysle, že malý podnik je malým podnikom. Musí to niekto preveriť, predsa existuje množstvo databáz, ktoré sú verejne dostupné, kde sa dá pozrieť, či nejaká spoločnosť vykonávať činnosť alebo nie. Vo správe OLAFu sa uvádza aj to, že DG Regio robilo kontrolu, aj komisia robila kontrolu a na nič sa neprišlo. Ja som to povedal už v tej predchádzajúcej otázke. My musíme zmeniť spôsob kontrol, musíme zmeniť, musia, musíme robiť inteligentnú kontrolu, nielen horizontálnu, ale aj vertikálnu. A musíme sa naozaj zaoberať aj spojitosťami, pretože bez toho sú tie kontroly zbytočné. Chodíme na kontrolné misie a ľudia hovoria, že majú 10 kontrol. 10 kontrol z rôznych straníc sa nenájde až pri 11. kontrole. Prečo až Olaf musí na to dosť, že išlo o podvod? A v tomto prípade v závere Olafu sa spomína podvod. A posledná vec ešte k tomuto prípadu. Pán riaditeľ, prečo sa bojíme transparentne zverejniť prijatý záver. Pani ministerka Šilárová v decembri, ja som bola na dovolenke, hovorila, že si musí dať spraviť právnu analýzu toho, či túto správu môže alebo nemôže zverejniť. Žiadnu právnu analýzu pani ministerka podľa zistení aktuálnych novinárov nikdy nedala spraviť. Neviem, musí sa ona pozrieť na svoje svedomie sama. Ale prvé strany a posledná strana tejto správy sú zverejniteľné. Prispelo by to aj k dobrej hodnosti Európskej komisie. Vy ste ukázal množstvo skvelých príkladov, ako to pomohlo nášmu hospodárstvu. Áno, máme aj zo pár príkladov, ktoré žiaľ skončili pod vodom. A ja by som bol veľmi rád, aby sme na budúce mohli hovoriť iba o pozitívnych príkladoch, aby sme nemuseli riešiť takéto negatívne. A myslím si, že palec na spúšti má vaše DG. To môže rozhodnúť o tom, či si Češi budú hovoriť, že európske projekty sú na úžitok Českej republike alebo sú predmetom korupcie a netransparentnosti. O kolegin Labajová, bitte. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako podpredsednička výboru pre rozpočtovú kontrolu eh, chcem poprosiť, aby sme ostali v našich kompetenciách DG Regio a hm, rozpočtová kontrola. Takže, pán rejiteľ, chcela by som sa opýtať tri krátke otázky. Samozrejme, do detailov som si naštudovala mnohé veci o tomto projekte, takže pýtam sa tri otázky. Poprvé, môžete potvrdiť, že Celková suma vyhlásených výdavkov svedčí o tom, že to nemá dopad na jeden pomoc, ktorá má byť vyplatená v súvislosti s tým, čo je v OLAF. To je e, z vášho listu, ktorú ste zaslali v decembri Českej republike, takže potrebovali ste to potvrdili. A druhá otázka. Môžete potvrdiť, že český orgán súhlasil s navrhovaným výpočtom záverečnej platby vrátane odpočtu, alebo teda krátenia 25. januára, to bolo, ak sa nemýlim. A tretia otázka, môžete potvrdiť, že nie sú žiadne EU finančné prostriedky zapojené do projektu e, a že teda sa neočakajú žiadne korekčné nápravy následne od komisie? Pán riaditeľ, keďže už sa zaoberáme touto problematikou, bol to pôvodne teda aj váš projekt, A samozrejme, veľmi dlho trvalo, kým české orgány prišli k tomu záveru, že to e, výjmu a takže je to tak, že musíme povedať, že to bol projekt EÚ, je to projekt dôležitého politika a preto sa týmto tak dlho zaoberáme. Nechcem vyvolať dojem, že sme tu len takí blbci, ktorí sa tešia z toho, že sa hádajú s, že sa hádajú s vládami. Nie, tu je tá otázka, ako budeme riešiť takéto zlyhania systému v Českej republiky. My sme začali v roku 2014, tedy nebol žiaden zákon, ktorý by zakázal firmy členov vlády, teraz sa to zmenilo. To sme dosiahli veľa, za to ďakujem komisii, pretože si myslím, že to bolo aj pre česky dôležité a je to dôležité aj pre ostatné členské štáty. Takže nech sa páči, pán generálny riaditeľ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Zdechovský, ja si myslím, že veľmi stručne môžem zareagovať vzhľadom na informácie, ktoré som už poskytol. Keď som hovoril k predchádzajúcemu bodu. Poprvé, napriek tomu, že ste to nepýtali, chcel by som zdôrazniť, že my sme chceli mať potrebné, dostatočné záruky o tom, že sa jednalo o jedinelý prípad a v kontexte uzavretia programovacieho obdobia 7 až 13 žiadali sme orgány auditu, aby preverili dôkladne cez náhodli, náhodili výber projektov, 14 projektov malých a stredných podnikov a potom my sme spravili túto kontrolu a nič sme nenašli. Takže tak v minulosti a je to upokojujúce. Čo sa týka budúcnosti, respektíve súčasnosti, 2014 až 2020, toto obdobie, súhlasím plne s tým, čo ste povedali. My sme zaviedli, spravili sme audit včasnej prevencie s riadiacím orgánom a cez program Enterprise Innovation podnikania inovácie. To je program, ktorý najviac podpory ponúkal v Českej republike malým a stredným podnikom. Spravili sme to v Lani vo februári a zistili sme, že riadiaci orgán sa príliš naozaj spoliehal na informácie z prvej ruky, tak ako ich dostal, a ktoré poskytli malé a stredné podniky. A trvali sme na tom, aby riadiaci orgán robil systematické hĺbkové kontroly poskytovaných informácií. Ako som povedal, to teraz prebieha. Obdobie v podstate začalo takto odľahčenie a keďže to vieme, tak sme sa pozreli aj na projekty, ktoré už získali podporu a ani tam sme nenašli žiadne prípady umelých alebo nereálnych malých a stredných podnikov. Takže Myslím, že máme správne kontrolné mechanizmy na mieste v Českej republike, ak to tak môžem povedať. A máme aj právny rámec, ktorý umožní riadiacemu orgánu naozaj preveriť, či malé a stredné podniky sú reálne alebo nejak, kto sú ich skutoční vlastníci. Zverejnenie správ. Správy OLAFu nie sú hociaké správy. Takže to je ale však téma, ktorá nespadá do mojej kompetencie. Pani Dlabajová, musím priznať, že prvú otázku som nepochopil. K druhej otázke áno, české orgány akceptovali, že stiahnu tento výdavok z programu pre Stredné Čechy, čo nám umožnilo uzavrieť program minulý mesiac. A tretia otázka. Áno, to znamená, že žiadne EU prostriedky nešli na firmu Čapy hnízdo. Pani Dlabajova sa pýtala, či cez to rozhodnutie neskoré rozhodnutie o e, Čapím hnízde stratila Česká republika peniaze. No, the Czech Republic. Nie, Česká republika. Nekrátili sme celkovú podporu tohto programu v dôsledku takéhoto stiahnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Bolo to veľmi dobré stretnutie s vami. Dúfam, že vás ešte niekedy pozveme. Ďakujem vám aj vášmu týmu, ktorú to hrdinsky vydržal. Ďakujem za tieto zaujímavé, dôležité informácie. A chcem povedať, že určite dostaneme v kontakte. Budeme pokračovať o pol tretej so stretnutím s pánom komisárom Ottingerom, vymenovaním nového generálneho tajomníka. Končím rokovanie teraz.